Dear colleagues, uh, uh I'm sorry we have to start uh, the econ part of this meeting uh, uh with one point of the... Dobre, kolegyne, kolegovia, budem musieť začať tú časť schôdze, ktorá je venovaná ekonu, jeden bod programu, prezentácia správy o smernice OMPS. Ester de Lange, spravodajkyňa. Ester, chceš začať? Je to na tebe. Áno, ďakujem, Roberto. Bude ťažké vyrovnať sa tomu zrušeniu z predchádzajúcej hlasovacej časti. Takže veľmi stručne. Som veľmi rada, že sa nám podarilo dohodnúť, tak ako sme slúbili, dohodnúť sa na spoločnej pozícii pred voľbami eh, v tejto technickej a veľmi citlivej veci. Našli sme dohodu aj ohľadom prudenciálnej zábezpeky alebo poistky. Budeme o tom hlasovať e, na konci týždňa na plenárke. To bolo našou úlohou, to nás požiadal parlament, aj ako teda ICON, aj spoluspravodajcov, aby sme priniesli ambicióznu smernicu, tak aby sme dokázali zabezpečiť sekundárny trh pre takéto nástroje. Samozrejme, museli sme zohľadniť e, viaceré záujmy, rôzne záujmy, e, tak na strane členských štátov, ako aj spotrebiteľov, účastníkov trhu, bolo veľmi dôležité nastaviť to správne od samého počiatku. Mali sme viacero zásad, e, ktorým sme sa riadili pri práci. Jednou z týchto zásad bola cezhraničná mobilita, tak aby dokázali členské štáty zvládať e, väčšie množstvo takýchto nástrojov, lepšia harmonizácia pre spotrebiteľov a pre malé a stredné podniky. O tom sme zdlhavo diskutovali aj na schôzi tieňových. Veľmi sme si dali pozor na to, aby sme e, nenahrádzali právne systémy členských štátov, chceli sme dodatočné zábezpeky, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a takisto sme sa chceli dohodnúť ešte v rámci tohto mandátu s radou. To je mandát, ktorý ešte stále v platnosti. Som rada, že sa nám podarilo dodržať tieto zásady. Dovolte mi ešte v krátkosti niektoré kľúčové veci. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, som rada, že návrh správy má veľmi zacielený prístup a obmedzuje rozsah pôsobnosti len na tie dohody o úveroch, ktoré sú nesplatné, pokiaľ ide o nákupcov, ako aj poskytovateľov úverov. A v rámci tejto smernice je možné pokračovať v poskytovaní úverov v prípade, že pri servisovaní toho úveru sa stane úver e, z toho ne, ne, ne, nesplácaného splácaným. Veľa kľúčových vecí, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Nebudem ich teraz podrobne rozoberať. pokiaľ ide ďalej o dôležitú otázku práva prenositeľnosti e, úverových služieb, pasportových služieb, e, od 11 ďalej podmienky úverov nie je možné jednostranne meniť. Ďalšia kľúčová vec, o ktorej sme diskutovali s tieňovými a rozšili sme informačnú povinnosť e, tak na nákupcov, ako aj tie úverové inštitúcie, článok 13, členské štáty, viem, že pre mnohé z vás to bolo dôležité, tie môžu ísť ešte nad rámec takéto informačnej povinnosti o požiadavky. Samozrejme, e, sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré vypúšťajú hlavu 5, čas 5. Nechceme to úplne odhodiť do koša, ale vieme, že na to, aby sme dosiahli rýchlejšiu dohodu, museli sme v zásade rozdeliť tieto dve veci. Druhá časť tam ešte stále je a budeme ju riešiť neskôr. Toľko z mojej strany. Okrem toho teraz ešte poďakujem spolu spravodajcovi a všetkým zamestnancom za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som sa chcel poďakovať spoluspravodajkyni a personálu za skvelú prácu. Bolo to ťažké, náročné, veľmi náročný text. Nájsť správnu rovnováhu nebolo jednoduché. Myslím, že sa nám to podarilo a je preto dobré, že tu máme ten druhý stavebný prvok, stavebný kameň, stratégie znižovania splácaných úverov, takýchto rizikových úverov. Je to ďalšia dôležitá vec, pokiaľ ide o ten prudenciálnu poistku. Ester už spomenula tie hlavné body, ale ja by som si dovolil zdôrazniť tri oblasti, kde podľa mňa tie zlepšenia boli nevyhnutné z pohľadu riek a tá bola postavená príliš nízko. A riešenie rady, aby bolo ponechané každému členskému štátu e, vylepšovať si to, vylepšovať si to legislatívne, e, to nie je optimálne z pohľadu vnútorného trhu. My sme teda zvolili v našom prístupe e, prísnejšie požiadavky, pokiaľ ide o poskytovateľa úverov v úverovej inštitúcie. Čiže žiadame súlad s prísnejšími požiadavkami, hlavne nevyhnutnosť zabezpečiť dostatočné vlastné zdroje, likviditu, e, riadenie správu, e, ďalej správu e, tých pohľadávok, takisto prítomnosť adekvátnych, primeraných opatrení, tak aby boli zohľadnené všetky rizika, vrátane vykazovania a takisto sme doplnili primerané úpravy, ktoré sa týkajú financovania terorizmu a takisto boja proti praniu špinavých peňazí. Doplnili sme tam také tie nevyhnutné minimálne požiadavky a stále v tom našom prístupe ponechávame najväčšiu časť odpovednosti národným orgánom Druhá slabá stránka, tak to nazvime, e, návrhu komisie podľa mňa spočívala v tom, že aspoň podľa mňa je tam riziko, že zbytočne sa bude replikovať model originate to distribute, kde banky nebudú kontrolovať bonitu klienta a teda ako sa to prenáša aj na iné subjekty, toto hodnotenie bonity, my sme sa rozhodli obmedziť rozsah pôsobnosti z tohto dôvodu len na tie nedobytné úvery. To je v súlade s tým, ako uvažuje rada v tejto záležitosti a okrem toho, a to je tretia vec, ktorá súvisí s druhou slabou stránkou, aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu dlžníka, aby sme zabezpečili robustnosť sekundárneho trhu, dáme povinnosť nákupcom úverov, aby vždy išli cestou e, dohľadových e, subjektov, či už sú to servis, e, alebo teda úverové, úveroví poskytovateľia, alebo teda nákupcovia úverov bez ohľadu na štátnu príslušnosť dlžníka. Nie len na ochranu spotrebiteľov, ale všetkých poskytovateľov vrátane malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o sankčný mechanizmus, ktorý by tu bol takmer nemožný a neefektívny eh, z pohľadu tých hlavných úverových inštitúcií, tak eh, zanášame tam dodatočné požiadavky v tomto zmysle. A to eh, zjednoduší celkový rámec, ktorý predložila komisia. Ester už vysvetlila prečo neriešime akcelerované mimo teda mimo súdne alebo nejaké mimo justičné vymáhanie kolaterálu a zábezpeky. My to spravíme ešte potom neskôr a teraz sme to vypustili, tak aby sme sa potom približili vnímaniu rady. IECI, e to čo bolo v návrhu komisie, my sme sa rozhodli to teraz vypustiť. Sme za rozvoj e, dobrého, efektívneho sekundárneho trhu s úvermi, musí to ísť ruka v ruke s finančnou stabilitou a s maximálnou možnou mierou ochrany spotrebiteľov a poskytovateľov úverov. A myslím, že táto správa sa pokúsila nastoliť správnu rovnováhu medzi rôznymi prvkami. A ja tvrdím, že všetky tieto tri menované komponenty sú veľmi podstatné z pohľadu možnej budúcej dohody s radou, ktorá ako dúfame sa nám podarí, ak budeme schopní rýchle prejsť k schváleniu tohto textu. A no, samozrejme, budeme sa pozorne zaoberať aj pozmeňujúcimi návrhmi a príspevkami všetkých tieňových spravodajcov. Poďme teraz na tieňových. Bernd Luke, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde auf Deutsch sprechen. ktoré sme dostali. Ja sa veľmi teším, ja, že môžem počuť, že Bertus povedal, že je tu a umysel mm, zapracovať, e, zapracovať alebo venovať sa teda um, správam a pozviacim návrhom otacníky správacov, ale ja som mal trochu obavy, že v tomto prípade by to nebolo tak, ale e, teda to sa teším a budem sa tešiť, pokiaľ na slova budú sledovať ceny a s tými pardon, a, a budem sa tešiť, ak to všetko zvládame. To čo sa týka e, tých zdravecov, ktorí sa rozhodli eliminovať mimosúdne možnosti, myslím si, že toto je určite jeden z elementov legislatívy, ktorý bol kontroverzný, ktorý si celkom dobre, že sa to odtiaľ vyjalo. E, a to sa to treba ešte eh, komentovať, ja to chcem komentovať, to je otázka ochrany spotrebiteľa a, ochran- práv spotrebiteľa. Takže v zásade ide o práva spotrebiteľa, ktoré majú byť zachované bez, bez zmeny voči tým právam, eh, voči tým právam, ktoré mala eh, úverovacia banka. A myslím, aby sa tieto banky posilnený vo svojich právach, pretože potom by sa mohlo stáť, že keby sa ten úver pere, odovzdal teda na nejaké úverové servisné služby, a, tak sa mohli poškodiť alebo e, skrá, sa mohli krátiť práva spotrebiteľa. E, myslíme si, že e, toto je, toto je vlastne implikovalo nižšiu mieru pokrytia pre toho poskytovateľa úveru a možno by sa to eh, mohlo premietnúť do eh, ceny transakcie, vyšili by sa vlastne úvery a eh, premietlo by sa to na všetkých poskytovať, na všetkých na všetkých zákazníkov, určite nemôžeme súhlasiť. Takže my chceme, aby sa v rámci tejto stanice posilnili Eh, práva spotrebiteľa, nie naopak. Takže o tom, že eh, sa, keď sa stretneme na eh, stretnutí, že ste na stretnutí knihových spravodajcov, oni ešte o tom hovoríte, ale na druhej strane myslím si, že je to dobrý návrh, o ktorom treba ešte diskutovať, ten, ktorý je tu predložený a ďakujem za spoluprácu všetkým kolegom. Ďakujem veľmi pekne. Thank you uh, for the ALDE. ďakujem pekne, Ramon Tremozo, ALDE. Žirente. Um, Ďakujem pekne. Aj keď sa nám nepozdáva, že bolo treba rozdeliť túto smernicu, domnievame sa, že tento parlament musí zanechať silné posolstvo a musíme mať také angažované stanovisko eh, ako výbor aj pred radou, preto sme navrhli uznesenie na úrovni parlamentu, pokiaľ ide o vymáhanie zábezpeky kolaterálu. Eh, to má sa diať eh, paralelne s touto smernicou. E, to, čo nám spôsobuje obavy, je, že sekundárny trh by e, mohol podkopať e, tú pravú podstatu nedobytných úverov, ktoré sa zdajú byť ako nástrojom, novým finančným nástrojom, ako Bent predtým povedal, máme vážne obavy ohľadom práv spotrebiteľov a toho ľudského rozmeru, ako sme to obhajovali aj v poslednom spise preto sme predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré dúfam zohľadníte. Našim cieľom je postupne znižovať e, takéto riskantné úvery. A je dôležité, aby tie orgány, ktoré budú vykonávať dohľad nad týmto trhom, boli schopné realizovať takýto právny rámec, tak aby nedochádzalo k nejakým prekážkam z dôvodu rozchádzajúcich sa vnútroštátnych legislatív alebo predpisov. Preto chceme aby EBA, Európska agentúra, mala priestor sa k tomu vyjadrovať, pretože národné príslušné orgány budú sledovať e, tých poskytovateľov, ako aj nákupcov úverov. Prečo by sme ale nedali EBA tú spôsobilosť sledovať tých, ktorí sledujú, alebo dohľadovať tých, ktorí vykonávajú dohľad? Preto tlačíme v rámci skupiny, aby sme EBA dali takúto úlohu, pretože keď nejaká legislatíva z Európskeho parlamentu je mm, nejakým spôsobom zareňovaná, tak sú tu iné momenty v rámci transpozície. Musíme harmonizovať sekundárne trhy v Európe, pričom chceme harmonizovať osvedčené postupy. Nechceme mať e, rozdielne prístupy, ktorých svetkami sme v jednotlivých členských štátoch. Preto chceme tým orgánom na úrovni Európskej únie dať tie potrebné kompetencie tak, aby boli rovnaké pravidlá hry v únii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne e, pán Urtasum za zelených. Ďakujem pekne menej zelených. Možno pripomienka k metodike. E, myslím, že by bolo užitočnejšie pracovať v rámci väčšieho časového priestoru. Dostali sme znenie, pozmenujúce znenie hodinu pred začiatkom. E, nie je to príliš dobré sme tu z e, tej koaličnej dynamike, je to tak, ale ak chcete e, nejakým spôsobom zohľadniť aj menšie skupiny, tak určite by sme si zaslúžili viac e, času na to, aby sme spracovali ten spis. To len otázka takej tej politickej dynamiky na pre nadchádzajúce dni. K obsahovej stránke vítame to, že na rozdiel od toho, čo navrhla komisia, návrh správy obmedzuje rozsah pôsobnosti smernice len na tie úverové dohody, ktoré sa ukázali ako nedobytné Každopádne poskytovateľa úverov majú pokračovať, majú mať možnosť pokračovať e, v poskytovaní aj v zmysle teda tejto úpravy, aj keď sa úver stáva nedobytným. Chceli by sme k tomuto bodu viac objasnenia. E, chceme tam konkrétnejšie povinnosti, pokiaľ ide o úverové inštitúcie, ktoré realizujú patričné kroky smerom k tým, ktorí využívajú tieto úvery a keď dochádza k predaju na tretie strany takýchto úverov nedobytných. Ďalšia vážna obava, ktoré sme sa dotkli aj v rámci vašej prezentácie, e, my vítame, že sú tu prísnejšie požiadavky na poskytované úvery, tak ako to prináša aj komisia, to vítame. Ale zároveň poznamenávame, že ste vylúčili veľkú časť poskytovateľov úverov e, z týchto pravidiel, úverové inštitúcie a alternatívne investičné fondy to je otázka, prečo ste zúžili rozsah na inštitúcie, ktoré budú pokryté touto smernicou, pretože máme vo vzťahu k tomuto obavu. A okrem toho, požiadavka, ktorá je navrhnutá, možno bude dôležitá, ale treba ju doplniť podľa nás podrobnými povinnosťami, pokiaľ ide o spravodlivé a riadne zaobchádzanie s poskytovateľmi úverov. A treba to ošetriť buď na úrovni legislatívy na úrovni jed, teda 1 a nie dobrovoľných usmernení v oblasti EPA. Pokiaľ ide o presadzovanie, e, sme proti vypusteniu právomoci, ktoré sú prenesené na domáci členský štát, pokiaľ ide o uplatňovanie sankcií na poskytovateľa úverov, rešpektovať e, subjekty v rámci hostujúceho členského štátu, tak ako je to v pozmeňujúcom návrhu 129. Nesúhlasíme ani s navrhnutým obsahom pozmeňujúceho návrhu 135, kde sa vypúšťa právomoc e, príslušného orgánu hostujúceho členského štátu zakázať ďalšie poskytovanie úverov v tomto členskom štátu, pokiaľ nie je v štáte, pokiaľ nie je na úrovni príslušného orgánu tohto členského štátu prijaté nejaké opatrenia, respektíve ak nedojde k náprave z úrovne poskytovateľa úverov. A posledný návrh, to je skôr taký návrh, zrejme aj po, v tomto ohľade predložíme pozmeňujúce návrhy Chceli by sme podporiť pozmeňujúci návrh, kde bude e, zriadený verejný register, ako transparentný register na úrovni EBA, to je dôležité transparentnosť pre sekundárny trh, aby aj tí problematickí e, poskytovateľia e, mali možnosť eventuálneho odpredaja takýchto úverov na tretie strany. To sú niektoré z tých bodov. Budeme sa zapájať do diskusie ohľadom tohoto a iných bodov, ak ukážu okotu aj spolupravodajci. Ďakujem. Thank you.

ešte povedať následovné. Ako by sme to mali urobiť v praxi? Vy ste nám predstavili určitý časový harmonogram, ktorý nám poskytuje relatívne málo možnosti a málo dní na to, aby sme e, k tomu vypracovali nejaké pozmeňovacie návrhy. Samozrejme sme prístupní a chceme, aby sa to zlepšilo, aby sa tá e, ten návrh vylepšil, aby sme e, mali kompromisy, na ktorých sa dohodneme so socialistami, ale my e, samozrejme potrebujeme na to čas, aby sme nemali, e, v, aby sme nevytvorili neflexibilnú dohodu. Takže je tu treba ešte ďalšie návrhy, už neskoro. Dobre, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré ja podám v, v mene politické skupiny GUE, poslúžia na, och, na posilnenie ochrany spotrebiteľa e, v tomto regulačnom rámci a je to v podstate tak, že sa chceme tomto problému skutočne E, venovať, aby e, sa e, tie úvery, ktoré tvoria takmer miliardu, aby sa, keď by sa spočítali, aby sme samozrejme, ale my samozrejme musíme prihľadať aj na a, a pomernosť a my samozrejme najskôr chceme, aby sa posilnil ten celkový rád tak, aby z toho mali, mali prospech užívateľia a konzumenti. A mm, druhý bod, e, myslíme si, že e, táto tematika si zaslúhuje osobitnú našu pozornosť a že všetky nástroje, ktoré sa používajú, aby boli transparentné, aby bol podliehali demokratickej kontrole a nie len e, na to, aby, aby Mm, aby chránili spotrebiteľa, aby chránili konsumenta, ale aby sme vytvorili e, vyššiu mieru spoločenskej hodnoty. Pán predseda, čo tým myslím? Chcem povedať následovne. Pokiaľ akceptujete niektoré naše pozmeňujúce návrhy, ktoré prinesieme, a naše teda aj iných politických skupín, takže pokiaľ e, to urobíte, tak to bude zaujímavé, ale to ono je, vlastne, e, je našim zámerom, len no, neflexibilná dohoda, Thank you, uh, Mark. Ako aj kolegovia predo mnou, mám niekoľko obav ohľadom toho časového priestoru a ten text uh, má byť, uh, je dosť taký uzavretý, dáva málo priestoru na širokú diskusiu v rámci parlamentu k takýchto dôležitých veciach, ako sú riskantné rizikové úvere, Samozrejme e, sú tu aj takí, ktorí ocenujú tento text. Mali sme len veľmi málo priestoru na jeho analýzu. Zdá sa, že je koniec tlmočenia.